Všetci bude prečo, čo robí ste 26. apríla 1986. Tento deň pred 30 rokmi 26. apríla 1986 vybuchlo vybuchla v bývalej sovietskej v Sovjetskom zväze v Ukrajinskej republike vybuchla jadrová elektráreň Černobyle a došlo k úplnému rozstaveniu. To, my to nazývame po nemecky Supergau e, tragédia s nekonečnými dôsledkami. E, radioaktívny materiál sa dostal do atmosféry a ďalej široké časti e, Ruska, Bieloruska, Ukrajiny boli zamorené a radioaktívne žiarenie sa šírilo až do Srednej Európy a ďalej. A dodnes je presný počet e, tých, ktorí ochoreli na žiarenie a ktorí e, v dôsledku tohto e, zomreli vlastne je stále ešte veľmi sporné toto číslo, ale podľa odhadov sa čísla rôznia, avšak bez ohľadu na to, aké isla, v akom poradí sa menujú alebo aké to sú. E, sú to stovky tisíc obetí. Málo kto si vlastne pamätá, že tí tzv. E, likvidátori, tzv. väčšinou to boli mladí muži, ktorí bez akéhokoľvek varovania, bez príslušnej ochrany boli zaslaní priamo do, do stredu tejto katastrofy Eh, aby situáciu riešili a týmto musíme poďakovať za to, že vlastne to nedopadlo ešte horšie. A mnohí z týchto hrdinov zaplatili za svoje násadenie svojim životom. A v tomto regióne, z tohto regiónu museli stovky tisíc eh, občanov opustiť okamžite svoje domovy. Eh, mnohé rodiny boli presídlené, a rodiny sa rozdielili a to dodnes a dodnes je tento región e, zaťažený, environmentálne zaťažený. A osobitne aj deti, ktoré sa narodili aj mnohé roky po katastrofe, sú týmto dotknuté. Černobyl vlastne e, v podstate ako ruina je pripomienkou katastrofy a zároveň aj predstavuje problém. Mm, jadrová technika je mimoriadne technicky aj finančne náročná a až v roku 2017 sa vlastne presne určilo, akým spôsobom eh, upraviť eh, alebo uzavrieť eh, túto elektráreň tak aby už došlo k zastaveniu žiarenia, pretože žiarenie nemá žiadne hranice a vyžaduje si takáto prevencia, takáto ochrana neskutočné miliardy investícií na európskej úrovni e, aj v dôsledku e, katastrofy v Fukushime sa k tomuto venovalo veľká pozornosť e, a preto aj 155 elekt- jadrových elektrární, ktoré sú v Európskej únii, podstúpili záťažové testy Je tu množstvo rôznych názorov na využitie jadrovej energie, jadrových elektrární, avšak keď hovoríme o tom, že tieto elektrárne treba postupne odstrániť, musíme si pripomínať takéto eh, katastrofy a tie elektrárne, ktoré sú v našom okolí, tie musíme zabezpečiť tak, aby sme si boli istí, že sú bezpečné. Toto je vlastne odkaz e, Černobylu spred 30 rokov a katastrofa vo e, Fukushime spred niekoľkých rokov a tieto, takéto udalosti musíme my v Európskom parlamente brať naozaj veľmi vážne. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte Vážené kolegyne, kolegovia, ja som tento týždeň mal e, návštevu pána doktora, pani doktorku Alkubázy, ktorá je predsedničkou parlamentu z jedno, Zjednotených arabských emirátov a dnes je u nás ako host a ja chcel by som ju pozdraviť. Pani